Morgen, wir kommen zur... Nož, dobrý deň. Ideme k hlasovaniu správy, správy kolegu Fisesa o európskom gastronomickom dedictve, kultúrne a vzdelávacie aspekty. Chcel by kolega Fises ešte niečo povedať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, Doris. Predovšetkým chcel by som sa poďakovať e, všetkým politickým skupinám a všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu e, pri tejto správe a myslím si, že boli akceptovaná veľká väčšina pozemcích návrhov a dospeli sme k mnohým kompromisom v rámci jednohlasnosti myslím si, že to je um, téma, ktorá je dôležitejšia, ako by sa to mohlo zdať na prvý pohľad, pretože sa dotýka zdravia našich eh, mladých budúcností a tiež eh, ochrany takého dôležitého kultúrneho dedičstva, ako je gastronomia pre celú Európu. Je to zdroj eh, zamestnanosti a bohatstva aj cestovného ruchu a vrátanie uh, Eh, hoci eh, časť eh, liberálnej skupiny s tým nesúhlasí, no chcem sa s tým, im poďakovať za ich názory. V každom prípade sú isté pozniece návrhy, ktoré boli ústne a myslím si, že netreba ich čítať, ale predsednička o tom rozhodne, pretože boli rozdané všetkým skupinám, s ktorými súhlasím a preto chcem sa poďakovať tiež asistentom zo všetkých eh, skupín Maria Furnier a ostatným asistentom, um, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby sme dospeli k texte veľkej dohode. Eh. Dobre, tak začneme kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý pozmeňujúci návrh, 46 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 52 za, proti, zdržali sa prijatí. 53 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, to je bezpredmetné, prepačte, takže 55, 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 57 za, proti, zdržali sa, prijatí. 58 za, proti, zdržali sa, prijatí. 59 bol stiahnutý, 60 za, proti, zdržali sa, prijatí. 61 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 68 za, proti, zdržali sa prijatí. 69 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 72, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Zamietnutá. 73 za, proti, to je ešte raz za, proti, držali sa, to si skontrolujeme, pretože ja ten výsledok nevidím jasne. Hlasovanie je otvorené, ukončené. Áno, zarátame aj vás, takže to ukončené. 11 k šiestim, bolo to prijaté. Ďakujem pekne. 77 za 74, pardon, 74 za, proti, zdržali sa prijatí, 75 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 76 za, proti, zdržali sa prijatí, 77 za, proti, zdržali sa prijatí, 79 za, proti, zdržali sa prijatí, 82 v častiach, Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 85 za, proti, zdržali sa, prijatí. 84 za, proti, zdržali sa, prijatí. 86 za, proti, zdržali sa, prijatý. 88 za, proti, zdržali sa, prijatý. 89 za, proti, zdržali sa, prijatý. 90 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 93 za, proti, zdržali sa, prijatý. 94 za, proti, zdržali sa prijatí. 95 za, proti, zdržali sa prijatí. 96 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 101 za, proti zdržali sa prijatí 102 za, proti zdržali sa prijatí 103 za, proti zdržali sa prijatí 104 za, proti zdržali sa prijatí 105 za, proti zdržali sa prijatí 107 za, proti, zdržali sa, prijatí. 108 za, proti, zdržali sa, prijatí. 109 za, proti, zdržali sa, prijatí. 110 za, pardon, ten bol stiahnutý, 111 za, proti, zdržali sa, prijatí. 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5 za, proti, zdržali sa, Kontrola, hlasovanie je otvorené. sa na číslo 5. Hlasovanie je ukončené. 13.5. bolo to prijaté. 11. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. No, prepačte. si návrh 6. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 7 za, proti zdržali sa prijatí 8 za, proti zdržali sa prijatí 9 za, proti zdržali sa prijatí 10 za, proti zdržali sa prijatí 11 za, proti zdržali sa prijatí 12 za, proti zdržali sa prijatí 13 za, proti zdržali sa prijatí 15 za,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 proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. No, bolo to prijaté. 31 za, proti, zdržali sa, prijatí. 32 za, proti, zdržali sa, prijatí. 33 za, proti, zdržali sa, prijatí. 34 za, proti, zdržali sa, prijatí. 35 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, zamietnutá. 37 za, proti, zdržali sa prijatí, 38 za, proti, zdržali sa prijatí, 39 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí a záverečné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. bolo to prijaté. Ja, bravo Fisas. Gratulujeme, pán Fisas. Bol to veľmi dobrý nápad. Nie každý tomu veril. A? Ema. I don't, it's fine that you agree. At the end of my term, you are agreeing. It's great. Anyway, now we come to the Mr. Loke... No a teraz prejdeme správe pána Lokegarda, bohužiaľ nemohol dnes prísť, ale je to len technické hlasovanie. Takže hlasovanie je otvorené. si návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny si návrh 1, 2, za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. k jednej bolo prijaté, takže dostali sme sa nakoniec hlasovania. Teraz počítame na pani Redingovú. Pani komisárka dnes príde, rozpráva sa s nami. Not everybody should leave, please. Prosím, neodchádzajte všetci. Nech tu nezostanem sama.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 begrüße, möchte ich gerne... Vítam a chcem teraz e, privítať e, skupinu návštevníkov. Máme tu potešenie, že môžeme e, medzi sebou privítať z Austrálie a z Nového Zelandu delegáciu. Oni sú z, ich prišli z teplého počasia do uh, nášho uh, miernej zimy. Um, nemôžeme im ponúknuť sneh. Pekne, že ste prišli Mali ste, mm, videli ste normálne zasadnutie s delegáciou parlamentu, mm, ktoré ste absolvovali a e, teraz kolega Hantakova vás e, priviedol sem. Dnes budete mať e, mm, to potešenie si vypočuť aj komisárku a podpredsedničku komisie, pretože máme s ňou rozhovor o vybavených veciach za posledné roky počas e, jej funkčného obdobia, možno aj výhľad a pár e, vysvetlení o tom, čo sa nám nepodarilo. Milá Vivian Redding, máš slovo. Thank you very much, uh, chair and, uh, uh Vážená pani predsedníčka, vítame tu hosti, ktorí prišli z krajín mimo Európy. Rada by som povedala poslankyniam a poslancom Európskeho parlamentu, s ktorými som spolupracovala v tomto výbore 15 rokov, že máme voľby. Presne o 100 dní budú voľby a preto budeme naplno fungovať všetci. Budú trošku odlišné tieto voľby od ostatných, pretože Tentokrát to budú skutočné voľby v zmysle zvolenia si toho, akým smerom sa vydá Európa. A preto je treba veľmi dobre informovať voličov o, dôležitých, o dôležitosti rozhodnutia, ktoré príjmu. Dovolte mi sa zamerať spolu so mnou na to, čo sme dosiahli. Na začiatku roka 2014 sme sa môžeme naozaj obzrieť za seba na prejdenú cestu. Završili sme Európsky rok občanov, ktorý bol skutočne úspešným príbehom. Podarilo sa nám osloviť mnohých občanov. Vytvorili sme tzv. platformu dialogu občanov. 50 takýchto dialogov platformiem bolo s rozličnými komisármi, s mnohými poslancami v členských štátoch EÚ, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí, takisto ministri z členských štátov EÚ a nielen tisícky ľudí, ktorí fyzicky prišli, ale týka sa to aj stoviek a tisícov, ktorí sledovali tieto podujatia. Na internete všetky boli streamované a cez Facebook a Twitter sme dostali spätnú väzbu, mnohé ohlasy. Viem, že mnohí komisári tieto dialógy organizovali online, to je nový spôsob komunikácie s blogermi. To bolo skutočne zaujímavé, tieto dialógy o blogovaní a s blogermi. Oslovuje to mladú generáciu, ktorá je často prítomná online. A pokračujeme v týchto dialogoch. Na začiatku týždňa som bola v Londýne. O 10 dní idem do Barcelony. Potom o 4 dní na to pán komisár Bachnie pôjde do Paríža. Takže takto cestujeme, aby sme vytvorili veľký pan-európsky dialog. Ten bude tu v Bruseli a pozývame ľudí zo všetkých 50 platformiem, aby prišli, aby sa k nám pripojili. Samozrejme, parlament je vítaný, aby sa pripojil k paneurópskemu dialogu, ktorý uzavrie túto aktivitu pred volebnou kampaňou. Nechceli by sme, aby to sa kríž, krížilo s volebnou kampaňou, pretože tu budeme musieť veľmi dobre pripravovať, vrhneme sa do jej príprav. Za ostatných niekoľko rokov sme spolu s vami pripravili nové iniciatívy. Dovolte mi vymenovať aspoň niektoré z nich. Je to tretí rok podujatia, ktorý sa nazýva Zdieľaj Európu online. V parlamente sú vyškolení informační technici, máme ďalších odborníkov, ktorí dokážu osloviť občanov na sociálnych médiách. Je to naozaj skutočná spolupráca. A tiež je to úspech. Bolo to pôvodne myšlienka Mortona Lovegarda a Marieče Šake. A ukázalo sa to byť naozaj účinným prostriedkom na komunikovanie. Novým spôsobom sa vyjadrujeme o Európe, čím využívame potenciál akademický a vedecký. Pán Komisár Barozo a ja osobne sme zaangažovaní do tejto aktivity. pretože sa zameriavame aj ne, hosp, Európu, ktorá je, nezaoberá sa len hospodárstvom, zaoberá sa napríklad aj kultúrou. A výsledky takéhoto zamerania prídu v nasledujúcich mesiacoch. Spomeniem aj ďalšie pilotné projekty, sľubujeme, sľub Európy, Promise of Europe, kedy ide o zdieľané vnímanie celoplošne v Európe. Vytvárame mapu národného vnímania Európy, aby sme zistili, ako vnímajú občania Európu, či rovnako, alebo či sa líšia vo svojom vnímaní a do tohto pilotného projektu sa zapojilo 10 členských štátov EÚ. Je to prístup, ktorý je prospešný nielen pre komisiu, ale pre celú Európu, pretože komisia pracuje medziinštitucionálne, aby odkomunikovala jediné kolektívne posolstvo a nie nesúrodú zbierku protirečiacich si posolstiev a signálov, Chceme odovzdať predstavu lesa, nie predstavu jednotlivých stromov. Myslím si, že sme týmto spôsobom zvýšili účinnosť našej, našho komunikovania. V záverečnom šprinte smerom k európskym voľbám v maji um, sme podpísali memorandum porozumenia v centrách pre Európu a pravidelne budeme informovať parlament o aktivitách, ktoré sú zhrnuté pod hlavičku Europe Direct a v skorej fáze sa na vás obrátime, aby sme zistili, ako by parlament chcel zapracovať aktivitu Europe Direct do kampane Tí, ktorí boli vyškolení v rámci e, Europe Direct, majú poznatky aj o európskych voľbách a sú pripravení pomôcť kandidátom do európskych volieb. Ja osobne som podpísala spoločné vyhlásenie s Európskym parlamentom, s Anny Podimatou a Otmarom Karasom o inšti, an, medziinstitucionálnej spolupráci. Táto aktivita sa volá Step Up a tu budeme zdieľať spoločné méty. Takisto využijeme informačné kancelárie komisie a parlamentu, kde naozaj personál funguje ako jeden tým. Ale o tom viete, viete, že prichádzajú európske voľby a všetky voľby sú svojou podstatou lokálne. Preto treba počúvať poradcov, ktorí sídlia v našich miestnych kanceláriách a umožniť im vyjadriť sa, počuť si ich názory. Určite sa veci budú robiť inak vo Fínsku než v Španielsku a v Luxembursku ináč ako v Maďarsku. Preto musíme zozbierať poznatky, ktoré v teréne nahromadili v informačných kanceláriách. Ďalej máme aktivitu Europe Around the Corner, Európa za rohom. To bola myšlienka, ktorú priniesol informačný úrad v Holandsku a bude túto aktivitu zdieľať so členskými štátmi EÚ. Budú tu zdroje online, kde budú všetci recipienti, príjemcovia finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to môže byť užitočné, keď sa kandidát do volieb pôjde predstaviť do jednotlivých regiónov, veľmi ľahko si bude môcť nájsť, čo bolo odfinancované z európskych prostriedkov v tom ktorom regióne. Občania veľmi často ani nevedia, akú prácu e, odvádzajú európske inštitúcie, napríklad koľko odfinancovali v ich vlastnom regióne. Takže vo chvíli, keď sa bude robiť volebná kampaň a budú výjazdy, tieto informácie budú veľmi užitočné a budete môcť informovať e, občanov, ako sa financovalo v ich regióne. Ďalej odporúčania komisie, že politické rodiny predstavia jedného kandidáta pre, na predsedu komisie a volebný zoznam, do ktorého patria aj národné strany, Toto je niečo nové, čo musia urobiť aj politické platformy, politické rodiny alebo frakcie a aj národné strany pri kandidovaní do volieb. Sľúbili sme aj manuál o občianských právach, kde by sa vysvetľovalo občanom, aké práva majú v súvislosti s tým, že sú občanmi Európskej únie. O niekoľko mesiacov bude tento manuál sprístupnený verejnosti pred európskymi voľbami. Kolegyne, kolegovia, nemohla som prísť do tohto výboru a nepovedať vám, že tento výbor je mojím výborom už 15 rokov. Počas tých 15 rokov som bola komisárkou a vždy som si udržiavala osobité kontakty s výborom pre kultúru. Počas svojho prvého volebného obdobia som bola zodpovedná za vzdelávanie a kultúru, potom v ďalšom za informačnú spoločnosť a média a dnes riadím sektor občianstva a opäť som tu v tomto výbore. Keď som sa začala zaoberať občianstvom ako témou pred celými rokmi, bola to len teória – len slova napísané na papieri. A myslím si, že sme už urobili krok do skutočného života ľudia už začínajú rozumieť, že sú nielen občania regiónu alebo štátu, ale že sú aj euroobčanmi. Eurobarometer v prieskumoch veľmi jasne ukazuje, že občania dnes už vedia, že sú euroobčanmi, hoci nevždy vedia, ako si to zadefinovať, čo to presne znamená, ale vedia, že nimi sú. Pripomenula by som aj niektoré milníky, keď som začala pred 15 rokmi rozvíjať tematiku športu. Nebolo to v Európskej unijnej kompetencii, ale spolu sa nám podarilo aj tak vytvoriť podujatia, ako je napríklad Európsky rok vzdelania prostredníctvom športu, a uvoľnili sme aj finančné prostriedky na súvisiace aktivity, pretože sme mali právo moci v rámci vzdelávania a nie v športe, ale postupne sme krok za krokom vytvorili aj pocit, že Európa tiež musí prierezovo vnútroúnijne urobiť niečo pre šport a s prispením Doris Pak sa nám naozaj podarilo pohnúť veci dopredu a keďže Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a udelila Európskej únii aj právomoci v oblasti športu, pravidla sa zmenili. Ešte stále si spomínam na pionierské roky, keď každý chcel, aby únia so športom nemala nič spoločné. Moje prvé stretnutie s ministrami športu, tam sa ukázalo, že pre komisára ani len nepripravili stoličku, aby sa mohol zúčastniť stretnutia. Ja som si išla sama von pre stoličku a dala som ju uprostred ministrov a tam som si aj sadla. Historická chvíľa. Pamätám si aj spoluprácu s Helgou Trupel na téme Erasmus Mundus, z Hanu Takula o podpore družobných miest, town twinning. Program Erasmus Mundus sa rozrastá, Mám 22-ročného syna a práve na ňom som videla, ako v praxi funguje. Erasmus Munduzom sa zúčastnil jedného z programov medzi európskymi výmennými programami medzi americkými a európskymi univerzitami a funguje to. Je veľmi dobre vidieť, že deti rastú a rozvíjajú sa a tento program, toto dieťa moje tiež sa rozvíja. A takisto družobné kontakty medzi mestami, na to netreba to zvlášť zdôrazňovať, aké to je dôrazné, ako dôležité, prepačte. A aj Erasmus Mundus, aj Town Twinning naozaj prestali skúšku času. V mojom druhom volebnom období, keď som sa zaoberala médiami, sme pracovali na legislatíve, e, na smernici o audiovizuálnych službách, možno sa ešte na to pamätáte. Táto smernica je základom na, ktorej, na ktorom sa vyvíja televízia, internet. Ďalej malá sestra programu Média a dohoda medzi Montym a Redingovou o štátnej pomoci bola ďalšia aktivita, ktorá zabezpečila uznanie kultúrnej rozmanitosti pri e, štátnej pomoci, udeľovaní štátnej pomoci. A aj keď dnes sa trošku zmenili zmenil rozsah pôsobnosti pre kinematografiu stále funguje. Takisto máme Erasmus pre novinárov, to sú pilotné projekty, ktoré boli v súvislosti s pluralizmom v médiách vytvorené. A v mojom treťom volebnom období, kedy sa venujem občianstvu, sme mali v roku 2011 Európsky rok dobrovoľníkov. Pán Skúria bol spravodajcom. Ďalej máme ďalšiu tému, ktorá prechádza z roku 2013 až do prvej časti roku 2014. Programy Európa pre občanov, ktorá tento pobeží až do roku 2020. Čakáme na záverečné prijatie v Rade a potom ho môžeme rozbehnúť. Počas týchto 15 rokov som, sme naozaj veľa práce spolu odviedli a vybudovali sme silné základy, pevné základy, tak, že budúce generácie môžu pokračovať a budovať ďalej náš spoločný domov. Odkomunikovali sme podporu európskym médiám, európskej kultúre. To všetko sme urobili vedno Nebolo to tak, že každá inštitúcia sa hrala na vlastnom piesočku, nie. Bolo to skutočné spoločné úsilie, spoločný podnik, tak povediac. A preto by som rada poďakovala aj minulým, aj súčasným poslankyniam a poslancom Európskeho parlamentu, ktorí so mnou spolupracovali. Chcem poďakovať aj ľuďom v komisii. Myslím si, že sa nám to celkom podarilo. Ďakujeme. Pani radingová. Myslím si, že to bolo mimoriadne, čo ste práve zosumarizovali. A viac menej sme sa do toho zapojili všetci. Niektoré aktivity boli intenzívnejšie, niektoré menej, takže je treba reflektovať kde je možné zlepšiť našu spoluprácu v nasledujúcich rokoch. Mali sme príležitosti stretnúť sa s mladými, pokúšali sme sa mládeži pomôcť. Chce Nedokázali sme úplne všetko, čo sme chceli, ale myslím si, že niektoré ciele sme splnili. O tom ešte budeme diskutovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem Doris, ďakujem pani podpredsednička za to, že ste tu dnes s nami. A myslím, že naozaj dôležité je táto kampaň, ktorá urobíte v rôznych mestách, aby ste podporovali a propagovali prácu komisie a hlavne účasť na nasledujúcich európskych voľbách som ďačný, že čo skoro pôjdete do Barcelony, to je moje mesto a myslím si, že tam je osobitne dôležitá vaša prítomnosť. Myslím si, že e, musíme sa pokúšať o to, aby e, to e, boli voľby, v ktorých sa bude hovoriť o európskych témach. A nezakrývam, že v Katalánsku je debata o možnej nezávislosti, kde je riziko, že táto sa bude mať monopol v volebných témach a preto je dôležité, keď taká osobnosť ako vy, podpredsednička mm, komisie, tam môžete ísť, aby ste hovorili práve o európskych témach e, a aby ste vyjadrili, aké sú dôležité a že e, tieto e, voľby sa nesmú zvrátiť, nesmú slúžiť na iné veci a mali by slúžiť na diskusiu o európskych témach a na témy, ktoré sa týkajú Európy. A tiež chcem sa vám poďakovať, ja som nový poslanec a nemal som príležitosť e, s vami to prebrať a spolupracovať v tejto komisie, ale e, bol dosiahnutý pokrok v mnohých témach e, a hlavne v oblasti športu a mm, možno ja som sa tam trošku viac špecializoval a mal som možnosť byť spravodajca v prvej správe o športe, ktorú schválil Európsky parlament a ako ste povedali vy, možno, že bude aj, aj ďalšie správy, aj druhá správa na, to, že, vzhľadom na to, že predtým ne, bola skoro žiadna príležitosť hovoriť o športe, teraz je to dosť ústredná téma v Európskom parlamente a preto som rád, že ste sa to ujeli aj spolu s kolegyňou Doris Pak v tejto veci. Ďakujem. Um, Spravedlňujem sa Santiago, no prvú správu o sporte som napísala ja a tam som potom žiadala uh, to, čo potom následne bolo naplnené v Lisabonskej zmluve. Ja som požiadala, aby bol vyhlásený rok sportu a um, e, hovoril som s pani uh, Redingovou a ona povedala, že niečo také nemôžeme uh, Eh, urobiť. Musíme to popísať eh, dlhším názvom, eh, niečo ako vzdelávanie prostredníctvom športu a tak ďalej. No nakoniec sa to podarilo, bolo to smiešné a um, teraz kolega Piotr vystúpi. Bardzo dziękuję. Chciałem również podziękować. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať pani komisárke Redingovej za tú aktivitu, ktorú približuje Európu do občana a sme preťažkými voľbami a vieme, že skeptici z Európs e, v európskych mnohých krajinách e, narastajú a e, ešte nepoznáme výsledky volieb, ale aj tak hnutia a tendencie, ktoré sú proti prevolaniu integrácie v Európe rastú. A chcem sa opýtať pani komisárky, pretože samozrejme máme tu istú dilemu a problém, ako premeniť našu prácu, ktorá sa e, týka e, čo do účinku e, občanov, ako napríklad šport a Erasmus, ktorý poprvýkrát čoskoro zasiahne 5 miliónov obyvateľov. Ako to premeniť na jednoduchý jazyk občanov? A chcem sa vás zapýtať, že či nezávisle od činnosti, ktoré robíme náš štát na úrovni Európskej komisie aj na úrovni samotnej našej práce, či existuje nejaká spoločná zodpovednosť na úrovni spolupráce medzi Európskou komisiou a radou s ministrami, ktorí majú tiež e, zodpovednosť za komunikáciu, aby zároveň zaangažovali vlády do toho, aby chceli ešte viac komunikovať Európu a to, že stojí za to ísť do volieb a voliť. A v mnohých štátoch je veľký problém volebná účasť. Litva, Slovensko, Česko, Polsko, celý východný blok má škandálne e, nízku volebnú účasť, ktorá dosahuje len 20 a niečo percent. Chcem sa pýtať, či pani komisárka e, plánuje ešte nejaké činnosti, aby ste prehovorili radu na ešte lepšiu komunikáciu na vládnej úrovni, pretože sa obávam, že naše činnosti, e, činnosti komisie nie sú dostatočné na to, aby ešte raz sme zhrnuli pred voľbami, e, akým veľkým pokladom a pozitívom je Európa, e, čo ona dala občanom, aké sú jej pozitívne účinky. A e, myslím si, že to je ešte potrebné mať ešte väčšiu angažovanosť vládu a tiež je dobre vynaložiť takýto dobrý tlak. Pani komisárka, my sa snažíme to robiť na úrovni našich štátov. Dankeschön, Anu Takola. Ďakujem, Anu Takola. Arvoisa komisión varapuheenjohtaja. Ďakujem pekne, stená podpredsednička komisie. Ďakujem za va, e, výbornú prezentáciu. Rozmýšľal som o tom, že keď e, uvažujeme o informačnej politike komisie, musíme e, klásť pozornosť na to, že informáciu, ktorú podávame, informácie, ktoré podávame, musia byť jasnejšie, musí tam byť menej informácií a viac súčinnosti. To je zásada. A e, sme tu aj dosť účinní, ale spôsob, akým médiá odozdávajú tieto informácie, je iná vec. No, keď ste hovorili, tak e, ja som rozmýšľala rozmýšľal o tom, že máme e, zo pár e, dobrých príkladov úspechov, ako napríklad teraz a tréningové programy v športe, Európa pre občanov, mm, kreatívna Európa a mm, veci, ktoré pridali pridanú hodnotu. A e, je to dobrá myšlienka, zdôrazniť eh, túto politiku, hm, pretože pri voľbách zdá sa, že médiá majú záujem o negatívnu kampaň a zlyhania, ale hm, treba pamätať na to, že um, môžeme ponúknuť aj veľa úspešných um, príkladov, ale nejako tieto úspechy im prídu um, samozrejme a nehocenia si ich a preto je potom ťažšie zdôrazniť úspech a a Na záver chcem povedať, že máme tu e, návštevníkov z Austrálie a to ukazuje ďalší aspekt, e, aspekt úspechov. Mali sme debatu v francúzštine, angličtine, španielčine, polštine a teraz Tiež tu máme e, používaný jazyk finštinu a presne to je veľmi ťažké, lebo to trvá celú väčšinu, s kým sa to naučia, ale mm, všetkým je to Ehm, výborná vec, že môžeme spolu komunikovať ehm, napriek e, jazykovým hraniciam a ukázať, že sa nám podarilo uspieť a byť e, spojení ehm, napriek našim rozdielom. Grazie. Ďakujem, Markus. E, buongiorno, signora commissario. La... Ďakujem, pani predsednička, dobré ráno, pani komisárka. Chcem sa vám poďakovať a myslím si, že bude dôležité, aby sme sa stretávali a zdôraznili tie aspekty, e, ktoré e, nefungovali až tak dobre a možno prediskutovali e, aj činnosti, v ktorých sme boli také úspešní a na ktorých sa aj zhodneme. Vy ste hovorili o otázke európskeho občianstva vo vašej prezentácii Predvolebné prieskumy vo všetkých štátoch nám dávajú informácie a no. tiež sme plnili z tej politiky a vzhľadom na to sa pýtame, či táto diskusia alebo predstava občanstva sa nám podarí predstaviť e, všeobecnej verejnosti a či ľudia sú si to vedomí v členských štátoch. Ja som s vami úzko spolupracoval e, vo veci Európskeho e, roku e, dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je výborná vec na rozvoj pocitu občanstva, ale chcem sa pýtať, alebo som zvedavý, či po týchto 20 rokov Európske dobrovoľnícke organizácie a dobrovoľníci E, postrehli európsky zámer na tento sektor, alebo či e, sa z toho stal len marketingový aspekt, e, ktorý predstavuje ozajstný vzťah medzi EÚ a občanmi. Hovorím o tom aj preto, že diskutujeme o viacročnom finančnom rámci a máme náš program o európskom občanstve je program, ktorého zdroje sa krátia. Súhlasili sme so zvýšením zdrojov v 2014 a to je pravda, ale e, je to trápne, že v tomto období budem mať menej zdrojov k dispozícii na tieto účely a to je trápne, pretože ja vždy uh, hovorím uh, na verejnosti, že očakáme viac od verejnosti, viac ich angažovania, viac od občanov, ale zároveň uh, krátime zdroje, ktoré sú k dispozícii a krátime um, tie prostriedky, ktoré umožňujú e, ľuďom sa e, zúčastňovať na týchto iniciatívach. Takže chcem sa opýtať, čo, e, aké reakcie vy na to máme, aké reakcie môžeme dať z verejnosti. No, vždy chceme do toho zaangažovať ľudí bez ohľadu na voľby. președinte, doamnă comisar, și avea, aș fi avut mai multe întrebări. Ďakujem pekne, pani predsedniček, pani komisárka. Mal by som viac otázok, ale položím len jednu. Zaujíma ma váš názor na budúcnosť. Pýtam sa na internet. Hovorili ste o internete. No a preto na základe skúseností, ktoré máte s týmito témami, ste podpredsednička e, komisie, ale predtým ste boli komisárka pre kultúru a vzdelávanie nuša. E, chcem sa vás pýtať o rozvoj internetu z krátkodobého a strednodobého hľadiska hlavne myslím informačnú a komunikačnú politiku. A tiež ma zaujíma, čo náš výbor môže urobiť kultúru a šport. Internet doteraz priniesol najväčšiu zmenu do života občanov na za ostatné roky. Ja osobne to tak vnímam, pretože som z krajiny, z Rumunska, ktorá má ešte samozrejme mnoho problémov, ale čo sa týka internetu, môžem povedať, že sme zaznamenali obrovské pokroky. Dovolím si to povedať, Index MedIndex. A Rumunsko je na treťom mieste, čo sa týka rýchlosti internetu. A mesto Temešvár v Rumunsku je na prvom mieste celosvetovo. 5 miest z celého sveta je v prvej desiatke, čo sa týka prístupu na internet. A preto by som chcel povedať, že sú krajiny, ktoré sú technicky pripravené, aby využívali novinky, ktoré prináša internet a komunikácia tak môže fungovať samozrejme. My poznáme aj rizika, ktoré sú s tým spojené, informácie, ktoré sa šíria a ktoré často nie sú veľmi pozitívne, ale mňa zaujíma, čo si vy myslíte o internete, o vývoji internetu, aj z kultúrneho hľadiska, ale aj z hľadiska právneho, pretože máte tú kompetenciu. Ďakujem, ďakujem pekne ešte. A dve pripomienky na otázky pani Trpel. Ďakujem pekne, predsednička. Mňa by, ja by som sa chcela spýtať na rozpočtové lokácie a komunikačnú politiku, pretože podľa môjho názoru je veľkým sklamaním, keď hovoríme o komunikačných politikách. Hovoríte, aké sú dôležité, že čelíme 90% škrtom. No a keď sa pozrieme na program Európa pre občanov, tak škrtáme 23%. No a to je samozrejme veľmi kontraproduktívne pre tie cieľe, ktoré formulujeme. No a mňa by zaujímalo, ako vy hodnotíte situáciu v súvislosti s alokáciou rozpočtu. Ďakujem pekne. A ako posledný Jean-Marie Kavada. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som pani podpredsedničku komisie, Vivian Redingovú, chcel srdečne privítať. ešte, milá Vivian, my sme z krajín, ktoré majú jednu tú históriu, no a keď sa pozrieme na to, čo urobila Európa, na to, aby pomohla týmto krajinám, tak je to dôležité, aj keď to má rôzne následky. Niektorí hovoria, že v Európe ide o to podporiť menu a hospodárstvo. Ale často je to tiež veľmi technokratické a to trochu straší a zastrašuje občanov. Už ja nechápem to, že pomoc, ktorú Európa dáva členským štátom, že to občania nechápu, že nechápu ako ochranu pre globalizáciu. No, ja som sa naučil veľa od zakladateľ EÚ, Žákovi Junckera, Carstona a mnohých ďalších. No a aj vy, pani podpredsednička komisie, všetky tieto opatrenia viedli k tomu, že občania sa otrátili, no a čo je dôležité pre ďalšiu generáciu Francúz vo Francúzsku. Každý druhý občan ide, pôjde voliť. Moja krajina nemala odvahu zaviesť povinné voľby v iných krajinách, čo bolo dobré. Čiže je tu zlom medzi opatreniami, ktoré prijala Európa a medzi tým, čo vnímajú občania. Ja nespochybňujem vás osobnú angažovanosť a vy ste vyvinuli skutočne maximálne úsilie, pani Redingová, ale aj napriek tomu tí získali e, podporu Európy. Už poznáte krajinu, z ktorej pochádzam, viete, akú váhu majú anti-Európania, ktorí majú veľmi agresívnu politiku, čakajú na správny moment, aby zaotočili, už inštitúcie už nedokážu to zvládať. Príliš veľa komisárov, neexistuje žiadna poriadna autorita na rade, je to tu, kde každý chce, každý chce len svoje vlastné záujmy presadiť našich kontinentoch už dva mandáty vidím Počúvanie situácia, Nedá sa povedať, že to, čo sa deje v, v Francúzsku, je úspechom. V Maďarsku je to skutočná katastrofa pre každá krajina. Má skutočne rôzne podmienky. Takže ako zaistíte, že Európa ktorý je program civilizácie proti proste vojny nož. Ako zaistiť, aby sme v rámci globalizácie nesli novú realitu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Žalmari. A ja mám ešte pár pripomienok. Takže ja som chcel najskôr privítať, že Máme Europirec. Myslím, že to je ty odvádzajú veľmi dobrú prácu, nezávislú, veľmi užitočnú. Dôležití sú samozrejme ľudia, ktorí tam pracujú, ale uh, si školia, školia je pre voľby a ja som ďakčná, že v Sarbrigene Eurodirect Direct odvádza veľmi dobrú prácu. Ďalej si myslím, že príručka pre občianov je veľmi vyšečná pre nás. Bolo by dobré, keby bola v viacerých jazykoch, bolo by dobré, keby sme sa dozvedeli, kde ju môžeme získať. Čiže, napríklad, keď idem do Polska, tak nie každý hovorí po anglicky, rovnako ako nie každý Nemecko hovorí po anglicky, takže bolo by dobré, keby to bolo v jazykoch, ktorú môžu ľudia použi- ktoré môžu ľudia používať, alebo ktoré používajú. No a keď tretia vec Europe Around the Corner sa mi zdá dobrý nápad, pretože kolegyňam a kolegom to pomáha. Viete, čo sa od nás, od Európskej únie žiada. A sú to nejaké usmernenia by bolo dobré, keby sme sa dozvedeli, že kde ich môžeme získať. Možno by bolo dobré, aby sme od vás písomne niečo dostali, kde sa čo dá nájsť. No a ďalej mám ešte jednu otázku. New Narrative, o čom ste hovorili, to bola myšlienka nášho kolegu Lokegarda, ktorú má nezávislo od výboru pre rozpočet, ktorú ale do rozpočtu, a ktorú pán Barozo a vy, a komisárka Vasiliu, s radosťou ste toho chytili, avšak eh, New Narrative, eh, to je týka nikoho, okrem filozofov, umelcov, to je pekné, ale eh, narazíte na pána Lokegarta a možno pani Paka vo funkcii predsedničky, takže myslím, že by sme mali vytvoriť možnosť, aby tento think tank dal viacerým kolegom možnosť kontaktovať sa. Záverečná konferencia sa uskutoční 1. marca v Berlíne. A nie som si istá, či niekto okrem mňa pána Lokegarda je pozvaný. To nie je Dobre. A chceme spolupracovať a stretávať sa s filozofmi, mysliteľmi a umelcami, a, tak a moji kolegovia by mali mať možnosť zúčastniť sa. Takže jasne poviem 1. marca v Berlíne je záverečný sympózium programu New Narrative. Ak chcete prísť, tak zaistím, aby ste boli pozvaní. No a ešte dve ďalšie pripomienky. Sme totiž aj smutní. Smutní kvôli tomu, že v priebehu vášho mandátu pár vecí zaniklo. Na začiatku to už možno nevedia všetci, ale na začiatku, a vy ste začali na začiatku, tak teda ja tam začnem, tak komisia rozbila Federación de Maison de l'Europe to bol skutočný prevrat, ktorým ešte stále, ale no, následkami ktorého dnes stále trpíme. To je jedna vec. Druhá vec, v tomto roku len s veľkými problémami sme radiovú siete zachovali. Existuje to dnes, ale bez parlamentu by to nebolo podporované ďalej. A tretia vec, už viac ten Dyery, ktorý sa stále dožadujeme. To komisia už nepodporuje, novšie. je mnoho učiteľov, ktorí sa obratili na mňa a povedali a pýtajú sa, prečo to už nerobíte, prečo to nerobíte. Pre vyučovanie to bolo také, pre vyučovanie to bolo veľmi užitočné. A po, posledná vec, Europress, tiež neexistuje Europress, ktorú, ktorý nám dal príležitosť každodenne si prečítať to, čo sa na nejakú tému konkrétnu povedalo v 28 členských štátoch v všetkých významných eh, novinách. Čo by nám pochopilo, eh, pomohlo pochopiť, čo robia ostatní. Prečo ostatní rozmýšľajú a myslia s tým spôsobom. To tiež nebolo podporené. Musím povedať, že Neustále nás ľudia o tom oslovujú a sme smutní, sme nešťastní, že často narážame na predstavy o tom, že sa prvne vynali za koleso, a to vynali za niekto iný. Nemyslím, že veci, ktoré sú úspešné, by sme v nich nemali pokračovať, len kvôli tomu, že sa dá vymyslieť niečo iné. Takže to sú pochybnosti a obavy, ktoré musím predniesť na konci, pretože kolegovia sú príliš priateľskí, avšak ja ako predsednička výboru, myslím, že to je moja povinnosť hovoriť o týchto veciach. Je mnoho vecí, ktorými dodnes ešte stále trpíme. A o tom by sa malo tiež hovoriť. A možno by ste tomu mohli niečo povedať ešte. Už sa nikto neprihlásil. A naša kolegyňa Dubravka z Dubrovníku, nech sa páči. Možno toto nie je v rozsahu a v kompetenciách pani Redingovej. Mňa by však zaujímala jedna téma, ktorá je v pôsobnosti tohto výboru a je to Európske hlavné mesto kultúry. Možno pani Redingová vie o tom trochu viac, pretože som predložila položila otázku, tak viem, že je problém medzi dvoma spoluzákonodárcami, radou a komisiou. To už je objasnené, nie je s tým žiadny problém. To už nesúvisí s prácou pani Reding, pretože tá už nezodpovedá za kultúru, to zodpovedá pani Vasiliu, a súvisí to s našim trialógom a ten je hm, za chvíľu na konci. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. lot of uh, questions. Dostala som mnohé otázky. Pokúsim sa odpovedať v poradí, v akom som si ich napísala. The Citizens Dialogue, dialog s občanmi v Barcelone, to bude ťažké, pretože sa bude líšiť od tých ostatných. Naozaj už som bola na rozličných platformách, kde sa občania vložili do dialogu, ale Teraz systematicky chodím na juh, do Španielska, do Portugalska, do Grecka. Všade tam som už bola, aj v Taliansku. Hovorila som so stovkami mladých osobne, pretože tento Citizens Dialog má e, špecifikum, nie je to len o tom, že sú tam prednášky, ale je to otázka odpoveď, otázka odpoveď. A niektoré tieto dialógy môžem vám povedať, že ma dobre grilovali. Pamätám si v Sofii ľudia stáli v rade 4 hodiny, aby mohli prísť. A keď sa konečne dostali dovnútra, konečne stretli prvého politika, ktorý osobne, s ktorým osobne mohli hovoriť, a to bol prezident a ja, a oni začali vrieskať, kričať. Jednoducho preto, že nemohli predtým nikdy v Bulharsku hovoriť e, s politikmi priamo tvárou v tvár. A po tomto podujetí, prezident e, Bulharskej republiky vytvoril platformu týchto dialogov po celom Bulharsku. Tlaky, ktoré na vás vyvíjajú v dialogoch po celej Európskej únie, potom to vytvorí tlaky aj na miestnych politikov, pretože začne sa hovoriť, prečo musí európsky politik pricestovať sem a dať nám odpovede, prečo nás vy nepočúvate, vy miestni politici a nedáte nám vy odpovede. Takže tento tlak sa vytvorí a mnoho dobrého vzniklo na základe týchto dialogov a ja som sa z toho veľa tiež naučila. Dve lekcie, podelím sa s vami o ne a nejako sa opakujú stále sa objavujú, hoci e, dialógy sa líšia. Napríklad e, v Londýne je to skôr o voľnom pohybe osôb a keď je takýto dialog s občanmi v Grécku, tak ten bol o tom, či vôbec je svetlo na konci tunela, či vôbec Grécko prežije, ako nám pomôžete prežiť. A v Nemecku bol dialog o právach občanov trošku rozmanitejší, ale nie, žiaden z nich nebol taký, kde by mi ľudia povedali, nerobte toto, nerobte ono, Európa robí priveľa. Nie, nikdy som takéto niečo nepočula. Ja by som to možno aj očakávala, pretože takéto niečo čítate v médiách. Ale je to len v médiách, ľudia vo svojich vlastných hlavách to takto nevidia, práve naopak. Musela som opakovane vysvetľovať občanov, prečo som niečo urobiť nemohla. Jedna pani sa ma pýtala, prečo som to a to neurobila. Ja som odpovedala, pretože to nie je v zmluve. A potom občania odpovedali, no zmente zmluvu a vyriešte môj problém. Vo všeobecnosti občania chcú, aby sa ich problémy vyriešili, nezaujímajú ich naše inštitucionálne eh, zostavy a posuny a presuny. Oni chcú, aby sme my vyriešili ich problémy. To je prvá lekcia, ktorú som sa naučila. A druhá lekcia sa týka európskych volieb. S výnimkou Luxemburska ľudia nemajú ani potuchy, že existujú európsky poslanci, ani ich nepoznajú, nevedia, že ich majú, nevedia, čo Európsky parlament robí a netušia, akú moc má Európsky parlament. V každom jednom dialogu som eh, strávila aspoň 15 až 20 minút vysvetľovaním, aké sú právomoci Európskeho parlamentu, keď spolu rozhoduje o zákonoch, ktoré sa potom aplikujú priamo v praxi v národných štátoch. Ľudia jednoducho nevedia, že to je tak. A ja vám to hovorím preto, lebo počas volebnej kampane to bude veľmi dôležité. Budeme konfrontovaní s mnohými občanmi, ktorí toto vedieť nebudú. A jeden z dôvodov, prečo ľudia sa nedostavia k voľbám, je ten, že nevedia, prečo by tam mali ísť. Nevedia, akú silu, akú moc má Európsky parlament v tom, že môže zmeniť ich život. Toto je posolstvo, ktoré sa opakovalo s výnimkou Luxemburska. Luxembursko je, tuším, jediná krajina, ktorá, kde vedia, čo to je Európsky parlament a možno aj preto, že médiá v Luxembursku píšu systematicky o tom, čo robia európsky poslanci v Bruseli a v Štrasburgu. Euroskepticizmus, o tom sme už hovorili, vychádza z faktu, že národní politici nikdy nevysvetlili, čo to Európa je, čo to znamená. Skúste niekedy po ministerskej schôdzke vyskúšať tzv. zapping a prepínajte na rozličné kanály, na správach, televíziách, čo hovoria ministri premiéry, o tom, čo robili v Bruseli po ministerských schôdzkach a samitoch. A potom si vypočujte, čo ten premiér vlastne hovorí a vysvetľuje. Zvyčajne to je takto. Ja premiér som bol v Bruseli ja vyhral som. zvyťazil som. Ako keby práve prišiel z boxerského zápasu vyhrávajú, to znamená, že tie ostatní prehrali, oni boli silní, všetkých odsunuli nabok, presadili, čo chceli. Nikdy minister alebo premiér nehovorí, viete, hovorili sme o tých a tých problémoch, určite o tom viete, bohužiaľ som zistil. Ale našťastie som e, získal veľa spojencov z tej a tej krajiny a podarilo sa nám presadiť túto myšlienku. Nikdy takáto idea sa nepertraktuje v žiadnom európskom jazyku. A to je, te, to je problém. Prečo potom, keď zrazu sa Európa stane dôležitou, tvorivou, keď Európa niečo robí pre občanov. A keď Európu vysvetlia občanom prostredníctvom tvári, ktorým občania dôverujú, potom nechápu, prečo by takúto Európu mali zastaviť. Prečo by sa mali postaviť proti Európe. Je to veľmi ťažké, keď veci sú tak, že občania sa stávajú proti Európe. Často mi kladli otázku, ako spolupracujeme s rozličnými ďalšími inštitúciami. Môžem vám povedať, že naša spolupráca medzi komisiou a Európskym parlamentom veľmi často spočíva v tom, že komisia a parlament sú e, v tom istom európskom dome, kde spolupracujú v členskom štáte EÚ v tejto jednej budove, robia spoločné aktivity v väčšine krajín to takto dobre funguje a tam, kde to dobre nefunguje, tak to má čosi dočinenia s vládou. Hoci existujú tzv. management partnerships na papieri, je to dohodnuté. Máme spoločné komunikačné projekty, pre tých z vás, ktorí máte záujem o tieto záležitosti, tak e, som vám priniesla tieto komunikačné projekty. Sú dva členské štáty EÚ, ktoré platia za takéto projekty, aby sa rozbehli. To sú dva, projek- dva, dve, dva štáty IBA, Belgicko a Rakúsko z 28 a potom ich ešte pár, ktorí symbolicky, ktoré symbolicky prispievajú už eh, nebudem odovzdávať viac informácií, ale máme tu skutočný problém so spoluprácou s členskými štátmi EÚ. Reálny problém nie teoretický, aby tieto partnerstvá skutočne fungovali. Nie som veľmi spokojná s tým, že to takto funguje, ale jednoducho to takto je. Ako sa prihovárať ľuďom zrozumiteľným spôsobom? Myslím, že máme Europe Direct. Každý rok dostávame cez, tento, cez túto platformu milión otázok. My odpovedáme na tieto otázky občanom zrozumiteľne, jasne. 500 kancelárií Europe Direct existuje a tam sú vyškolení ľudia, ktorí majú pomáhať aj počas volebnej kampane, pretože oni vedia, aj zložité, komplikované alebo zakerné otázky dobre spracovať a vedia na ne nájsť odpovede. Ďalšia platforma Europe Around the Corner, Európa za rohom, sa takisto rozvíja a parlament o tom dostane informácie. A čo sa týka príručky práv, tá vidie ešte pred voľbami. bude napísaná zrozumiteľným jazykom tak, že každý tomu bude môcť rozumieť. Nie je to napísané pre politikov, ale pre občanov. A hovorí sa tam o tom, čo dáva Európska únia občanom. Jasným, zrozumiteľným no, formou. Negatívne mediálne kampane, tí, ktorí niečo o novinárstve viete, tak viete, že e, dobrá správa je vždy tá najhoršia správa, takže e, sa novinári pachtia po tých zlých správach, aby vôbec nejaké správy mohli vy, e, zverejniť, takže keď sa vám stane niečo zlé, keď, sa, keď prepukne niečo zlé, tak viete, že to určite bude v médiách. Dám vám príklad. Minulý pondelok sa konal e, dialog s občanmi v Londýne. Viete si predstaviť, že bol ťažký. Skutočne, že bol veľmi ťažký. A kým som tam bola. Ukradli mi batožinu. Čo si myslíte, že napísali o tomto dialógu média, o tom ťažkom dialógu o boji za voľný pohyb osôb. Myslíte si, že niečo napísali? Nie, každý napísal, že mi ukradli kufry, kufre. Že som tam mala náušnice a tak ďalej toľko bolo publikované. A to, takto vyzerá realita života. obavy, že občania nevedia, čo znamená občianstvo, to je naozaj sná obava. Pozrite sa na Eurobarometer. Prieskumy Eurobarometra ukazujú, že 4 petiny v priemere, ono sa to líši v závislosti od členských štátov EÚ, ale v priemere občania cítia, že sú euro, občanmi, európanmi, ale iba tretina z nich vie, čo to vlastne znamená. Chceli by všetci mať viac informácií, ale nevedia, odkiaľ by tie informácie mali zohnať, aj keď im dáte do rúk letáky so všetkými možnosťami zdrojov informácií, ľudia ich jednoducho nepoužijú. Je to problém a myslím si, že volebná kampaň bude efektívnym spôsobom, ako zvýšiť informovanosť ľudí o tom, kde sa nachádzajú zdroje informácií o Európe. Organizujeme Európsky rok dobrovoľníkov, Európsky rok občianstva, všetky tieto podujatia nám pomáhajú v osvetovej kampani o Európe, ale všetky tieto prvky informačné, ktoré organizujeme, sa dostanú iba k malému percentu občanov, ktorí majú skutočný záujem o veci a ktorí načúvajú. Internet je úžasný nástroj, pretože môže zvýšiť informáciu počet informácií, ktoré sa dostanú von, napríklad v dialogoch, ktoré som spomínala, zvyčajne sedí 500 ľudí v miestnosti, ale niekoľko tisíc ľudí si na internete rozklikne náš stream. Takisto na Twitteri a Facebooku je mnoho ľudí online a tak by nám sociálne médiá mali pomáhať šíriť toto posolstvo. Zúčastnila som sa na internetových diskusiách, kde je možné osloviť oveľa viac ľudí, ako keď hovoríte s nimi fyzicky, keď ste fyzicky prítomní. Takže internet nám pomáha zvyšovať intenzitu našich posolstiev a nový internetový svet samozrejme má aj svoje vlastné problémy. Myslím, že práve v tomto výbore sme hovorili o bezpečnejšom internete, pretože sú predátory, a sú na internete to, a ubližujú našim deťom a preto treba takú kampaň, ktorá je zacielená na tých, čo deti vzdelávajú, ktorá je zacielená na rodičov a ktorá osvetlí, do akých problémov sa deti na internete môžu dostať. Na stole som pred e, dvoma rokmi mala reformu ochrany dát. Parlament sa zapojil tiež do tejto práce, odhlasoval veľkou väčšinou nové pravidlá, ktoré sú lepšie pri eh, spôsobené internetovému svetu, ale rada ministrov ešte stále nezavršila túto snahu a neprijala politické rozhodnutie, ktoré už mala dávno prijať. Ak tieto tri inštitúcie naše nevedia dobre spolupracovať, tak potom naozaj čelíme problémom a veľmi často je medzi parlamentom a komisiou spolupráca veľmi dobrá, ale viaznie to potom s radou. Rada je často tá, ktorá vytvára problémy a nesleduje veci ďalej. Ľutujem i to, že náš rozpočet nie je vyšší, ako je teraz. Členské štáty vidia inak to, čo som ja položila na stôl, škrty boli odsúhlasené a musíme s nimi teraz žiť. Euró- programy pre európske občianstvo minus 15 komunikácie bez, sa musia zaobísť bez 11 zaškrtaných percent, rozpočet na komunikáciu minus 19 Európa pre občanov, minus 23 tieto programy boli zaškrtané. To je život. Musíme sa teda sústrediť na tie projekty, ktoré sú použiteľné, ktoré fungujú. Nemôžeme platiť za všetko a všetko. A to zoškrtanie rozpočtov môžeme použiť v zmysle vertikálnom. Niektoré projekty musia prestať existovať, aby iné projekty mohli sa ďalej rozvíjať. A teraz veľmi konkrétne otázky, ktoré som dostala. Myslím si, že som odpovedala na tú, ktorá sa týka Europe Direct, aj na tú, ktorá sa týkala príručky. E, platforma Európa za rohom, Europe Around the Corner. Táto informácia bude online a dostanete, napíšem vám, aby ste dostali link, aby ste to mohli rozoslať všetkým poslankyňam a poslancom Európskeho parlamentu. Čo sa týka e, nového spôsobu predstavovania Európskej inštitúcie, tzv. nového narratívu, to bolo určené vedeckej obci, filozofom, umelcom, aby sa pozhovárali a oni sami priniesli návrhy Takto sme si to predstavovali. Keď oni prídu s ich návrhmi, tak potom tie sa budú rozširovať. Ale ide to o zaangažovanie tejto kategórie občanov, ktorí zvyčajne nie sú, nie sú prizývané na pripomienkové konanie a na konzultácie a naozaj boli nadchli sa pre túto vec pre tento nový narratív, nový spôsob predstavovania práce EÚ. A 1. marca sa dozvieme viac o tom, ako sa to dá využiť v našej práci. Viete, že sme už veľa hovorili a mnohokrát o otázke Euronatu, Euronet stále existuje, zostal zachovaný a predsa pozmeňujúce návrhy sa týkali iba jedného roku, počas ktorého Euronet fungoval, lenže keď sa zoškrtal rozpočet, zistilo sa, že ešte môže bežať Euronet jeden rok. A treba zistiť, ako s menej peniazmi môžeme rozbehnúť fungovanie systémov, ktoré sú drahé a ktoré stoja veľa peňazí. Tie peniaze, ktoré sme dostali, boli investované do Euronetu. Euronet môže pokračovať. A čo sa týka um, aktivity Diary, o tej sme hovorili už veľa. Môj, môj kolega Mimika je zodpovedný za túto aktivitu. Máme aj online verziu denníka o Európe. Europa Diary a toto bude na začiatku školského roka rozbehnuté. Zdá sa, že to bude veľmi efektívny spôsob. Takisto sme hovorili o ďalšej aktivite Press Europa. Táto aktivita bola vytvorená už v roku 2008, bežala rok a potom bola obnovená odtedy 4 krát, to už je maximálny povolený počet obnovení a 20. 2. decembra 2013 sa ukončila táto aktivita a podobný projekt bude pokračovať. Na to teraz práve robíme výberové konanie v rámci verejného obstarávania. Toto obstarávanie beží podľa takých pravidel, že každý sa môže zúčastniť a navrhnúť. A keďže nemáme dosť peňazí, nerozbehli sme nový projekt, pretože máme problémy aj s tým, aby sme udržali v chode tie, ktoré sme už rozbehli. Finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, a parlament tiež na tom vždy trval, nikdy nie sú do nekonečna pridelené. Naše finančné prostriedky majú nakopnúť nejaký projekt a po nejakom čase by sa projekt mal postaviť na vlastné nohy a pritiahnuť finančné prostriedky a pokračovať sám ďalej. Čo sa týka aktivity Press Europe, rozbehli sme to a je to výborný projekt, čiže by sa mal sám ďalej riadiť a fungovať samospádom, pretože už mnohé roky sa mu pomáhalo. Toto je v kocke všetko, čo som vám chcela povedať ako odpovede na otázky poslankyň a poslancov. Dúfam, že tento dôležitý výbor, Jean-Marie Calvadas to veľmi dobre povedal, že nie len máme Európu rozličných hospodárstiev a Európu eura a Európu peňazí, že toto iba sú témy hospodárstvo a peniaze, ale treba hovoriť aj o hodnotách, o kultúre, o občanoch. Aj to tvorí súčasť rozpráv a parlament bude len vtedy silný, keď bude rozvíjať aj tieto záležitosti. Nepracujeme len pre trh, pracujeme aj pre ľudí. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Pani Trupel má otázku. Mám ešte jednu dodatočnú otázku. Pani komisárka, povedali ste, že ľudia z rady sa vracajú a pove- so summitov sa vracajú a povedia, ja som v Bruseli vyhral. Čo si myslíte, komisári a ďalší zodpovední z rady, keby išli hromadne do niektorých e, krajín, aby vyhlásili hromadné komunikáty a odpovede? Mnohí z našich komisárov sú dôveryhodné zdroje, ich doma. Vidíme, že všetky analýzy, ktoré som povedala, málo komisárov, ktorí môže vystúpiť všade, ale väčšina komisárov sú dôveryhodní u nich doma a väčšina komisárov využíva televíziu a média na to, aby sa vyjadrili ich doma my každý deň zverejňujeme toľkoto článkov v tlači. Komisári poskytujú rozhovory väčšinou doma, ale tiež aj v zahraničí. Takže to je ešte veľmi dôležité. Je plný práce komisára prestúpiť pre televíziu a by povedal, čo to, čo práve povedal minister, je nezmysel a začať nejakú bitku. Nemyslím, že toto by bolo správne. Bola otázka, otázka bola, že keď sú konflikty, či by mohli spoločne a jasne verejnosti v členských štátoch povedať, že je prepojenie medzi európskou a národnou úrovňou. Ste viedli krásny príklad o to, ak sa veľmi mňa takže mala by to byť nejaká iná kombinácia ľudí. Je to nádherná myšlienka, ja by som to privítala. A teraz po 15 rokoch môžem povedať len toľko, čas zasadnutie rady, musím tam byť celý čas, ale každých 10 minút ministri odchádzajú a informujú tláča o ich názoroch, čo sa na rade deje. A spoločná tlačová konferencia na konci zasadnutia rady je tá, kde je len veľmi málo žurnalistov. Dobre, ďakujem pekne, Vivian. Ďakujem pekne za tvoje vyjadrenia. Ďakujem aj za dlhé roky, keď si pracovala ako komisárka. Vieme, že si sa rozhodla skončiť ako komisárka. Že chcete kandidát do parlamentu. Ja som jedna z tých komisárok a komisárok, ktorá vždy bola vo voľbách a opätovne idem do volieb, no a ja budem novinovaná za komisárku, tak budem novinovaná za komisárku. Ak nie, tak pôjdem do parlamentu. Taký je život. No a to som chcela povedať aj. Na konci roka končíte. A ste povedali, že nechcete komisárka počas kampania, alebo tiež sa mýlim, tak povedzte mi, prosím vás, než boli sme veľmi nesprávne informovaní. Vec medzi parlamentom a komisiou a dohoda medzi parlamentom a komisiou predpokladá, že členovia a komisári, ak sa zúčastňujú predvolebnej kampane, kampane nesmú byť komisári. Takže musíme si vziať neplatenú dovolenku na obdobie predvolebnej kampane. To už 15 rokov aj robím. Beriem si neplatenú dovolenku, potom kampaň a po kampani sa vrátim naspäť do komisie. A predtým, než nastúpi nový parlament, sa musí rozhod- musíme rozhodnúť, či zostaneme na komisii, alebo či ideme do parlamentu. Takto to funguje. Dobre, ďakujem pekne. Takže o pána Baroza nemusíme mať starosti po voľbách. Tiež budú ostatní pár komisárov, ktorí nepôjdu do parlamentu a nebudú zvolení. Takže a to sa vás netýka. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. A je politické cesty vedú kamkoľvek. Kam, Želám no, všetko dobré, veľa šťastia. Ja som nechcela dnes predbiehať, ale myslela som to dobre samozrejme, takže želám všetko najlepšie a ďakujem pekne za veci, ktoré sme spolu robili dobre, niektoré sa nepodarili, ale tak, to, tak to je. No a veľa závisí od peňazí, ktoré bohužiaľ nedostali, takže ešte raz ďakujem pekne. Túto diskusiu ukončujeme. Prechádzame k bodu 13. Schválenie rozhodnutia koordinátorov. Vlastne problém nie. No, tak prejdeme k bodu 14. Bod rôzne. Tiež niečo. Takže 15. Ďalšia schôdza bude 12. februára o 15.00. 13. februára o 9 hodín, 9 hodín. Takže ďakujem pekne tlmočníkom, ďakujem pekne a uvidíme sa na budúce.